páni, 12. februára sme prerušili plenárne zasadnutie, ktoré týmto opäť otváram. Zápisnica a schválené texty z 12. februára sú k dispozícii.